So, we have five minutes left. We close our meeting at one o'clock. Končíme o jednej, máme ešte bod číslo 12, posledný bod. Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Ako viete, náš výbor pripravil návrh bude sa o tom hlasovať, o tomto stanovisku dnes popoludní. Tento list podporili aj koordinátori AFETu. Písomným postupom 5. januára to dostali všetci členovia AFETu. Apelujeme tam na to, aby sa odporúčilo parlamentu odsúhlasiť tento, túto dohodu o vystúpení a týka sa to predovšetkým výboru AFED, pokiaľ ide články 127, 129 a 156. 23. januára výbor pre ústavné záležitosti AFKO takisto bude hlasovať o odporúčení pre schválenie a na to bude 29. januára tu v Bruseli. Informovali ma dnes, že bude tu ústny pozmeňujúci návrh zo strany Renew, pokiaľ ide o článok 1, odsek 1, aby sa tam dali slova s polutovaním. Z môjho uhla pohľadu by sme to mohli podporiť, tento pozmeňujúci návrh zo strany liberálov, pretože nám je to skutočne veľmi ľúto. Takže to je všetko z mojej strany a teraz dostane slovo pani von Víze. Ďakujem pekne. Ja viem, že nemáme čas. Chcela som povedať niečo, pokiaľ ide o diskusiu, ktorá prebehla v našej skupine a prečo je to ťažké pre nás, pre poslancov Spojeného kráľovstva podporiť tento list, aj pokiaľ ide o tie dve doplnené slova, to znamená spolutovaním. My v rámci našej delegácie, a myslím, že vzdielame tento, toto stanovisko s väčšinou poslancov, nám je to veľmi ľúto, nie je tam žiadny náznak toho, že by sa išli zapracúvať nejaké odporúčania Giferovštota, pokiaľ ide o ďalšie práva európskych občanov. A ešte stále sú tu otvorené možnosti rizika dohody bez doho- teda Brexitu bez dohody. A zdá sa, že je veľmi ťažké hlasovať pre nás nie o niečom alebo o čomkoľvek, čo by jednoducho išlo proti týmto pozitívnym krokom. Beriem na vedomie, že špecifické pozmeňujúce návrhy a odporúčania, ktoré sa týkajú zahraničných vzťahov, sú veľmi dôležité a je to dobré doplnenie, avšak nemôžem jednoducho hlasovať za niečo, čo sa týka vystúpenia, ktoré ja teda nielen lutujem, ale je to absolútna katastrofa pre nás. Ďakujem pekne, pani von Víze, nech sa páči ďalší prihlásený. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja iba zopakujem to, čo povedala e, kolegyňa. My v rámci delegácie e, zdieľame tieto obavy a treba povedať, že je to nahony vzdialené od tých diskusí a dohody, ktoré sme tu mali predtým. Ale napriek tomu by som možno požiadala určité objasnenie z vašej strany, pán predseda, ako spravodajcu, čo by bolo také scéna, taký scenár v budúcnosti, kde by ste videli zaangažovanosť, hovorili ste o CFSP a CSDP, ako sa toto pohne ďalej eh, v priebehu roka eh, vo vzťahu k niečomu konkrétnemu ohľadne toho, ako by Spojené kráľovstvo mohlo participovať chcem mať iba nejaké informácie, že čo sa zamýšľa, čo tu existuje. Myslím si, že v tejto fáze to doposiaľ nebolo jasne pomenované, ale myslím si, že Spojené kráľovstvo a jeho delegácia pravdepodobne nebude hlasovať za túto dohodu o vystúpení. Ďakujem pekne, pani Gill. Martin Howard, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som povedať, že my podporujeme ústý pozmeňujúci návrh, aby sa tam dali tie slova s polutovaním, možno aj ten nemecký výraz s hlbokým polutovaním, pretože Brexit ako taký je zlý pre Britániu a zlý pre Európu. Väčšina obsahu toho listu je vynikajúci, to treba povedať. Vrátane toho, že sa tam zdôrazňuje úzka spolupráca v oblasti bezpečnosti a obrany a tieto veci tam dobre boli spomenuté, ale Treba povedať, súhlasím s pani von Wiese, že dohoda o vystúpení, o ktoré sa, ktorú máme podporiť, je veľmi zlou dohodou, pretože to nechráni občanov 27 v post období po vystúpení Británie. Takisto tam pravdepodobne budú dočasné riešenia, ktoré môžu viesť až k teda tvrdej hranici, pokiaľ ide o Írsko severné, ohrozuje sa tam aj bezpečnosť a pokiaľ ide o rovnaké východiska v oblasti štandardov medzi Veľkou Britániou a jednotným vnútorným trhom, práve pokiaľ ide o to politické vyjadrenie, ktoré teda nie je záväzného charakteru pre strany, Takže to je bezprostredné riziko, aj pokiaľ ide o štandardy v oblasti životného prostredia, zdravia a ďalších oblastiach vo Veľkej Británii, ale to dlhodobé riziko, aj pokiaľ ide o jednotný vnútorný trh, pretože by tu mohla byť konkurencia pokiaľ ide o hospodárstvo zo strany pána Trumpa. Bolo by to mimoriadne zlé pre Írsko a pre celú Európu. Thank you. Anyone else? Ďakujem pekne. Kto sa ešte chce prihlásiť? Nikto, takže dnes popoludne budeme hlasovať. Môžete dve veci. Prvá vec sa týka časového harmonogramu. A Komisia pripraví mandát, pokiaľ ide o ďalšiu fázu rokovania 1. februára a rada plánuje prijať mandát 25. februára a my ako parlament plánujeme prijať uznesenie na plene v Štrasburgu buď teda 12. alebo 13. februára, kde načetneme teda ďalšie usmerenia ohľadne toho, čo je pre nás dôležité a zhovaral som sa teda s viacerými predstaviteľmi Veľkej Británie dnes do poludnia a máme teraz určitú časovú tieseň, nakoľko teda Veľká Británia a jej vláda nemá záujem o predlžovanie toho prechodného obdobia. Tlmočníci by chceli upozorniť, že sa týmto odmočia